Uh, Dobrý deň všetkým, srdečne vás všetkých vítam na tomto spoločnom verejnom vypočutí. Tému, či je na čase prehodnotiť letný čas. Ide o spoločné vypočutie výborov pre právne veci, výboru pre priemysel, výskum a energetiku a výboru pre dopravu a cestovný ruch. Žiaľ. Zo zdravotných dôvodov a z dôvodov iných povinností predsedovia dvoch zvyšných výborov, okrem výboru Jury, sa nemôžu osobne zúčastniť tejto schôdze, ale chcem privítať srdečne našich rečníkov a zároveň Chcem privítať aj člena Českého senátu, pána Petra Šilara, ktorý je veľkým bojovníkom za zrušenie zmeny času vo svojom dokumente iba za jeden čas e, e, spomína svoje argumenty a dostali ste tento dokument k dispozícii. Takže ešte raz všetky vítam. Ešte predtým, ako dám slovo našim rečníkom, chcel by som vás vyzvať, aby sme si minútou ticha pripomenuli obete tragédie lietadla Germanwings po francúzských Alpách. Nech sa páči, prosím, povstaňte. Thank you very much. The first part of this meeting Prvá časť tejto schôdze sa bude zaoberať otázkami, ktoré sú v kompetencii výboru pre dopravu a cestovný ruch. Chcel by som dať slovo najskôr pani Viktorie Kilkasado, ktorá má na starosti komunikácie a medziinstitucionálne vzťahy a je vedúcou oddelenia eh, v generálnom riaditeľstve MUV v Európskej komisii. Nech sa páči, máte 10 minút na svoju prezentáciu. Thank you very much, Chair. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za slovo. Komisia sa chce poďakovať za túto príležitosť, ktorú dostáva prezentovať svoj dokument a zúčastniť sa aj tejto zaujímavej diskusie, ktorá nepochybne bude zaujímavá. Táto legislatíva, táto smernica, ktorú komisia prijala v roku 2001, je naďalej v platnosti. Dvakrát do roka sa eh, posúva čas v členských štátoch eh, z letného na zimný a zo zimného na letný čas. Ale tento mm, postup sa zaviedol v 60. a 70. rokoch vo väčšine štátov Európskej únie. Avšak tieto zmeny nevždy prebiehali v rovnakom čase vo všetkých členských štátoch. Spustením vnútorného trhu sa ukázalo, že harmonizovaný prístup k otázkam a presunom na letný čas bude potrebné. A práve preto Európska komisia prijala túto smernicu. Legislatíva na úrovni EÚ je prijatá s cieľom, aby vnútorný trh mohol riadne fungovať. Tak, aby bolo možné dlhodobo plánovať aktivity, boli zavedené tie dva štandardné presuny, posuny času letný čas sa e, zaviedol na úrovni členských štátov, na národnej úrovni teda jediné rozhodnutie, ktoré sa prijalo ehm, v úvode na európskej úrovni bolo zavedenie konkrétneho dátumu zmeny času. Smernica, ktorá je dnes v platnosti, pochádza z roku 2001. Vtedy bolo členských štátov 15 a všetky požiadali komisiu, aby e, dosiahla harmonizáciu, pretože už zaznamenali isté ťažkosti v spoločnom trhu e, vzhľadom na odlišnosti v zavádzaní letného času medzi členskými štátmi, napríklad čo sa týka dopravy. E, generálne riaditeľstvo na komisii, ktoré má na starosti dopravu, muselo nejakým spôsobom nájsť hodné riešenie podľa tejto smernice komisia vypracovala správu o dopadoch nového režimu v roku 2007. Táto správa vychádzala z informácií, ktoré boli dostupné tedy komisii na základe rôznych pripomienkovaní, ale tiež na základe informácií od členských štátov o dopadoch aktuálne platného režimu Väčšina členských štátov sa obrátila na rôzne sektory a požiadala jeho stanovisko napríklad na e, sektor kultúry, dopravy, zdravotnej starostlivosti a tak ďalej. Na základe týchto zistení sa v správe uvádza okrem iného, že v oblasti energetiky napríklad bolo možné dosiahnuť isté úspory vzhľadom na túto zmenu času, avšak tie úspory neboli veľmi veľké. Čo sa týka bezpečnosti na cestách, v niektorých členských štátoch, napríklad v Estónsku alebo v Portugalsku, sa vykonali výskumy a dospelo sa k záveru, že neexistujú žiadne zásadné odchýlky, ktoré by vyplývali práve z tejto zmeny um, času. V oblasti zdravia sa ukázalo, že sa to prejavuje na posledne biorytmu e, v poruchách spánku, zhruba v priebehu 3-4 dní po, bezprostredne po zmene času. Ale nepodarilo sa dokázať žiadny výrazný dopad. A preto táto správa z roku 2007 dospela k záveru, že tento postup e, zmeny na letný čas bol dobrý, prospešný na rozličné aktivity voľného času vo večerných hodinách. A došlo k istým menším úsporám v oblasti energetiky, ale najmä, že boli minimálne negatívne dopady tohto letného času. A preto sme rozprávali k záveru, že e, bude lepšie zachovať aktuálne platný režim letného času. Minulý rok v roku 2014 sme vypracovali ďalšiu správu, Komisia zadala štúdiu, ktorá mala preskúmať možné dopady na dútorný trh v prípade neuplatňovania harmonizovaného letného času v celej EÚ. Táto štúdia skúmala rozličné prípadové štúdie a záverom bolo, že celkom isté bez tejto harmonizácie by vznikli isté náklady eh, pre poskytateľov energie, napríklad súvisiaci s administratívnymi úkonmi. Ale je dôležité zúrazniť, že táto štúdia neobsahovala mm, možnosti v prípade zrušenia letného času. Táto štúdia je k dispozícii na stránke DG Move všetkým, ktorí oň majú záujem. A preto na základe týchto dvoch štúdií a na základe uplatňovania smernice v praxi sme dospeli k záveru, že ak by sme tento režim letného času zrušili, teda ak by sme zrušili túto harmonizáciu, e, spôsobilo by to e, dosť výrazné nevýhody nielen pre občanov, ale aj pre podniky. A preto by som na záver chcela zopakovať to, čo som povedala už v úvode. Smernica je kľúčovým nástrojom v zaručovaní harmonizovaného časového rámca, aby vnútorný trh mohol e, riadným spôsobom fungovať. Doposiaľ žiadny členský štát nepožiadal oficiálne o zrušenie alebo úpravu tejto smernice a preto sa nadalej domnievame, že smernica z roku 2001 je naďalej eh, vhodná a mala by sa oplatňovať naďalej v praxi. Na záver by som vám chcela pripomenúť, že v nedelu, najbližšiu nedelu sa opäť bude posúvať čas. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Myslím, že dáme teraz priestor ďalšiemu rečníkovi na jeho prezentáciu a potom bude priestor klásť otázky, ktoré sa budú môcť stiahovať na obe prezentácie, ak súhlasíte. Preto chcem dať slovo teraz eh, ďalšiemu hostovi. Konkrétne je Brian Lawton, ktorý je konzultantom v oblasti eh, bezpečnosti dopravy z Laboratória pre výskum dopravy z Veľkej Británie. Nech sa páči, máte slovo na 10 minút. Much, oh, Ďakujem. Volám sa Brian Lawton pracujem pre výskumné laboratórium, ktoré sa zameriava na dopravu. Sme súkromná firma. Boli sme v roku 96 ne e, e, získavame žiadne zisky. Všetko, čo e, získame na príjmoch, investujeme do výskumu a teda trváme na tejto štruktúre. Venujeme sa rôznym testovaním automobilov, to možno vidíte vlastne aj na obrázku, ktorý je práve na priesvitke. Takže začneme základnými údajmi. Na tejto mapke vidíme jednotlivé časové zóny v Európe, Slnko vychádza na východe, zapada na západe, teda o čo ďalej ste na východ, to, o to viac ste vpred, o čo viac ste na západ, o to neskôr vstávate v skutočnosti. A ako už vysvetlila Viktória, a ako ste viete, na jar e, sa čas posúva popred a na jeseň sa hodiny posúvajú späť. Teda ja si to pamätám takto ako skratku, teda na jar vopred a na jeseň vzad. Ešte dve zaujímavé poznámky k tejto mapke. Island um, nemení um, tento čas, e, uplatňuje čas GMT celý rok. Veľká Británia, Írsko a Portugalsko e, sa posunú hodinu a potom sa vrátia späť e, niekoľko afrických krajín. Vidíte v spodnej časti Tunisko, Alžírsko, ak sa nemýlim, nemenia svoj čas, ale väčšina európskych krajín posúva svoje hodiny, aspoň teda na kontinente. Toto sa mm, často nazýva v členských štátoch e, ako čas, e, ktorý šetrí denné svetlo, tak povediac. E, rozhodli sme sa zmeniť tieto hodiny preto, aby sme viac využívali denné svetlo v lete, v zime je menej hodín svetla a preto je to svojto poradu prospešnejšie. Tento názov je trošku metúci, pretože v podstate denné svetlo sa nedá nejako ušetriť, nedá sa nejako uskladniť a využiť neskôr, ale môžeme využiť práve to denné svetlo, ktoré práve vtedy máme k dispozícii. Napríklad dnes som odišiel za svetla. A keď sa vrátim, tak už bude dlho tma. Keby som mal odísť skôr, mohol by som väčšiu časť dňa absolvovať za denného svetla, bez toho, aby som sa musel vrácať za tmy. Prečo je to teda relevantné z hľadiska bezpečnosti dopravy? Je tu nižšia miera e, nehôd, nehodovosti na cestách, najmä pre chodcov a cyklistov. Je tu nižšia miera rizika zranenia a zadeného svetla ako za tmy. Teda aj keď tmavšie rána sú zlé pre e, bezpečnosť na cestách, e, svetlo popoludní a večer sú prospešné. Teda je tu výhoda na jednej strane a nevýhoda na druhej strane. Ale v skutočnosti sa popoludní a večer cestuje o mnoho viac, je o mnoho rušnejšie na cestách. A preto skutočný čistý efekt je e, po posune hodín je menej nehôd na cestách, síce o niečo viac ráno, ale nevyrovná sa to tomu zisku večer. Teda tým, že prejdeme na letný čas, e, dosiahneme zníženie počtu, celkového počtu nehôd. Sice ich viac ráno, ale výrazne menej popoludnia večer. Aby som to ďalej priblížil, tu sú staré údaje z Veľkej Británie z roku 2009 z okolností. Nevybral som si to len um, preto, že to je vhodný rok. Bolo to náhodou v mojom laptope, keď som um, zastával túto prezentáciu. Vidíte tu počet uh, zranení a umrtí. Zľava uh, doprava. Um, na ľavej strane uh, sú od polnoci do 9 hodiny, potom uh, um, do 12. hodiny na poludne a tak ďalej. Vidíte, že na vrchole je to zhruba 8. 9. hodine ráno, ale ešte väčší e, vrchol v počte e, zranení e, je od zhruba 15. Um, do zhruba 19. hodiny večer. Teda cieľom tohto posunu času je zníženie výšky tohto grafu na pravej strane. Áno, na ľavej strane sa to mierne zvýši, ale celkovo dôjde k zníženiu počtu nehôd a zranení. Súvisí tým viacero ďalších poznámok. E, dopady sú jednotné na celý kontinent, najmä o čo viac na sever idete, o to prospešnejšie. To je preto, že v lete e, je denného svetla o mnoho viac a v zime je denného svetla výrazne menej, teda prejavuje sa to výraznejšie. Ďalej, keď sa posúvate o mnoho viac na juh, e, tam tie výhody nie sú až také výrazné, pretože tie bíky nie sú až také veľké, teda dokonca aj v zime máte e, zhruba 10 hodín denného svetla. A taktiež v jednotlivých časových zónach, e, o čo viac ste ďalej na východ, o to viac máte svetla, teda je to prospešnejšie, ak ste e, vo východnejšej časovej zóne ako v západnejšej. Viem o niečo viac informácií o Veľkej Británii ako iných štátoch, teda budem hovoriť o niečo viac Veľkej Británie a potom spomeniem aj širšie európske skúsenosti, teda Veľkej Británii. Sme skonštatovali, že vzhľadom na viac svetla a ráno chceme posunúť veci o niečo ďalej. Nechceme posunúť čas len o hodinu v lete, chceme posunúť až o dve hodiny tento čas v lete, e, e, respektíve potom možno zachovať letný čas na celý rok, teda v roku 68 až 71 sme mm, uplatňovali e, čas GMT plus 1 celý rok teda bol to tzv. kontinentálny zimný čas a e, prejavilo sa to v čase od 7. do 10. dopoludne a potom od 16. do 19. večer. A v týchto e, časových úsekoch došlo k 12-percentnému zníženiu úmrtí alebo um, vážnych zranení na cestách a práve um, v dôsledku neposúvania času, teda tým, že sme uplatňovali ten istý časový rok, vieme, že sme zachránili tisíce ľudských životov na cestách. Isté, že to nie je žiadna útecha pre tých, ktorí žiaľ prišli o svojich blízkych v tmavých ranných hodinách. Nikto presne nevie, kto by mohol naďalej žiť, ak by sme um, čas nemenili. Nedá sa presne určiť, uh, kto si dokázal zachrániť život práve preto, že sa posunul čas, nevieme to s úplnou presnosťou určiť. Vieme len to, kto o život prišiel Odvtedy sa veci výrazne zmenili od uh, tých 70 rokov, konkrétne v roku 2009 sme celú vec podrobnejšie preskúmali. Mm, konkrétne sme sa sústredovali na jednotný dvojitý letný čas tzv. Teda išlo o GMT plus 1 v zime a plus 2 v lete. A odhadli sme, že by sme tým dokázali zabrániť 80 úmrtiam každý rok a e, zhruba 212 vážnym zraneniam na cestách každý rok. Ale keď sa pozeráme e, na zemepisné osobitosti Veľkej Británie, e, dopady sú dosť odlišné v Škótsku napríklad je dosť diskutabilné, či s tým je spojená nejaká výhoda a potom e, na severozápade e, to môže dokonca spôsobiť e, väčšiu umrtnosť na cestách. Portugalsko ďalej mm, začalo uplatňovať čas CET v 60. rokoch a potom v 90. rokoch ale to sa neprejavilo e, na e, bezpečnosti na cestách. Majú tak či tak veľa denného svetla aj ráno, aj večer, teda nebolo to z dôvodu zvýšenia bezpečnosti na cestách. Ani sa to nejako viac neprejavilo Ďalej vo Švédsku boli ste podozrenia, že počty nehôd na cestách by mohli stupnúť alebo klesnúť e, po zmene času, ale v skutočnosti sa v štúdiách ukázalo, že nož, nedošlo k výraznému e, posunu e, v týchto nehodách. E, ľudia vstávali tak či tak skôr, keď svítalo skôr v Nemecku. Na druhej strane, keď sa zavedol letný čas, za predpokladu, že sa zníži umrtnosť na cestách, boli obavy, že v skutočnosti sa zvýši umrtnosť, pretože denného svetla bolo viac, to znamená, že ľudia boli viac na cestách, cestovali viac a dôsledku toho bolo viac nehôd. Myslím, že Viktória už spomenula ehm, nedávnu správu Európskej komisie, kde sa uvádza, že nie sú žiadne námietky eh, voči ehm, presunu na letný čas každý rok. A ešte posledná štúdia, ktorú spomeniem, eh, tá je z poradného strediska pre polnospodársky rozvoj. Eh, tam sa ukázalo, že sa prijavia ďalšie výhody, najmä pre Veľkú Britániu, ak by Británia uplatňovala jednotný dvojitý letný čas, teda ak by uplatnila stredoeurópsky čas, odhadlo sa, že by to bolo najoptimálnejšie riešenie z hľadiska bezpečnosti na cestách. Teda, aby som to zhrnul, máme radi svetlé rána, sú prospešné pre bezpečnosť na cestách, ale e, máme ešte radšej e, svetlé večery. E, chceme znížiť mieru cestovania za tmy, ale vieme, že v niektorých krajinách by možno bolo vhodné posunúť veci ešte o niečo ďalej. Je to však jedna veľká neznáma a z politického hľadiska to môže byť dosť zložité rozhodnutie. Týmto som e, už vyčerpal pridelený čas 10 minút. Ďakujem. E, thank you very much. Ďakujem vám za prezentáciu. Bolo to veľmi zaujímavé. No a teraz máme čas vyhradený na otázky a prípadne aj odpovede e, zo strany prvých dvoch rečníkov. Takže e, teraz začneme tým zoznamom. Pani Nibler ako prvá sa bude pýtať. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať e, zástupkyni komisie a aj našim expertom ak dovolíte na úvod, malá poznámka. Ja som z veľkého členského štátu a dvakrát e, do roka, aby som to povedala tak ostrejšie, e, sa ľudia dosť rozhorčujú nad týmto posúvaním času. E, obťažuje ich to, je to nepríjemné, obracajú sa na nás, aby sme s tým niečo urobili, aby sme sa ujali iniciatívy, aby sa to zrušilo. Isté, že uvedomujem si, tu sa obraciam na zastupkyňu komisie, máte pravdu, že to nie je len európska otázka, vy ste stanovili len časový koridor, v ktorom sa mení čas, aby sa to koordinovalo na celom vnútornom trhu. Inak je to otázka členských štátov. ste, že tie majú rozhodnúť o tom, či chcú alebo nechcú meniť čas. Ale musím vám dať za pravdu, že e, naozaj to veľmi hnevá mnohých ľudí u nás v Nemecku, teda možno by bolo vhodné, aby aj komisia preskúmala, aké by to malo dopady, ak by sa letný čas zrušil, ak by sa zrušila táto zmena času dvakrát do roka. Ďalej moja druhá otázka, moja druhá poznámka sa týka oblasti dopravy. By ste veľmi podrobne popísali aká je situácia podľa vašich eh, hodnotení, empirických eh, skúseností na základe údajov, čo sa týka bezpečnosti na cestách. Myslím si, že najmä eh, zmena časového mm, poriadku vlakov je veľmi nákladná. Dvakrát do roka sa musia cestovné poriadky meniť a to nepochybne so sebou prináša veľké náklady. Mohli by ste sa prosím tomu vyjadriť nejako konkrétnejšie. A ďalšia poznámka sa možno bude týkať ďalšieho panela, tu pôjde skôr o dopady tejto zmeny času na biorytmus človeka. Ja vám môžem povedať, že minulý týždeň e, som dostala listy od mnohých lekárov, ktorí sa vyjadrujú k poruchám e, biorytmu ľudí aj zvierat publikujú sa o tom informácie v rôznych odborných časopisoch, o, lekárniach a tak ďalej. To si však nechám teda na ten druhý panel. Ďakujem vám. Ja si myslím, že to sa môže prediskutovať potom. A teraz pán Royal, prosím. Ďakujem. Vážený pán predseda, dámy a páni, som veľmi nadšený, že sa podarilo vôbec konečne zorganizovať vypočutie na túto tému. Teda znamená to, že Európsky parlament sa poprvýkrát vôbec zaoberá otázkou, či je správne alebo nesprávne uplatňovať tento letný čas. Ja, keď som sa začal venovať tejto otázke, mm, tak to išlo len eh, o akúsi banalitu, či to, čo sa stanovuje v smernici, teda to hodnotenie, či sa v skutočnosti urobilo po veľkom tlaku, potom komisia vykonala toto hodnotenie, o tom ste práve hovorili, vážna zastupkynia komisie, ide tu o správu z roku 2007, ktorú ste spomenuli. Chcem odporúčiť všetkým prítomným, aby si prečítali správu, ktorá je súhrnom situácie z rôznych členských štátov. Je to ako istý kabaret, je to naozaj neuveriteľné, je to veľmi zábavné, ale plné nezmyslov. Tam sa totiž e, píše v podstate inými slovami vždy to isté, že sa nikto tomu nechce venovať. Rozhodne to nebol seriózny prístup. My sme sa pokúšali obrátiť na členské štáty, ani tie neboli ochotné, zdráhali sa vyjadriť sa k tomu. A teraz e, si komisia nedávno um, urobila ďalšiu štúdiu, teda tu si môžeme preskúmať podrobnejšie. Um, Ehm, rozhodne však ani tá nesplňa žiadne vedecké kritéria. Je neuveriteľné, na čo všetko sa menia európske peniaze, na aké nekvalitné štúdie. Mali by sme sa opierať e, o fakty a skutočnosti. E, tu nedeleno emócie. E, mne tiež nestačí, keď niekto povie, že mu to nevyhovuje, že je mu to nepohodlné. Pozrime sa na čísla. V doprave je viac nehôd, viac úmrtí. Isté, že to stojí za zamyslenie. E, mimochodom musím e, súhlasiť, e, tvrdí sa, že by sa to malo harmonizovať v celej EÚ. Ja nepoznám nikoho, kto by hovoril, že členský štát by mal zrušiť letný, štát, letný čas. Isté, že keď sa to bude rušiť, tak sa to bude musieť rušiť v celej Európskej únii, inak to predsa nebude mať žiadny zmysel. Ešte k postupu, ak dovolíte, by som sa chcel opýtať. V súčasnosti, ak sa nemýlim, každý tvrdí, že musí začať niekto iný. Členský štát tvrdí, že musí začať Európa a Európa tvrdí, že musí začať členský štát, že ten musí predložiť žiadosť. Kto, prosím, má tu právomoc začať tento proces zmeny? Kto môže rozhodnúť o tom, aby sa veci pohli? Mohli by ste mi, prosím, odpovedať čo najpresnejšie? Bol by som vám naozaj veľmi zaviazaný. Podľa mňa to je dosť podstatná otázka. Žiadny členský štát zatiaľ nenavrhol zrušenie letného času. E, to ma nejako neudivuje, pretože je to dosť zložité, ale to neznamená, že e, táto myšlienka je nesprávna, že by to členský štát nemal robiť. E, yes. Áno, ďakujem. Ešte jednu otázku a potom uzavrieme prvý blok, budú odpovede a potom budeme nasledovať ďalším otázkam. Takže pán Zdechovský, prosím. Dámy a páni, ďakujem vám za otvorenie tejto diskusie na pôde Európskeho parlamentu. Myslím, že je tu e, prítomný celý rad dôležitých ľudí, ktorých táto diskusia veľmi zaujíma a je veľmi dôležité rozprávať sa o otázkach, ktoré občanov zaujímajú. Ja sa touto problematikou zaoberám viac než 6 rokov a za tých 6 rokov som skutočne dostal stovky a stovky listov, čítal som desiatky štúdií, ktoré sa e, touto problematikou zaoberajú. Nebudem teraz kritizovať smernicu Európskej komisie, ale chcel by som a nebudem ani hovoriť o výskumných materiáloch, ale chcem sa predsa len e, zmieniť o niektorých výskumoch, o ktorých sa tu doposiaľ nehovorilo. V roku 2008 e, magaz- e, časopis The New England of Medicine zverejnil štúdiu, ktorá poukazovala na to, že prvé tri týždne po zmene zo zimného času na letný čas vzrastol počet infarktov o 60 E, prepáčte. A otázkami biorytmu sa budem zaoberať potom. Ja len reagujem. Dobre, e, štúdia z roku 2007, e, Welsh Science Daily, táto štúdia tvrdí, že človek nie je schopný reagovať na zmenu času. To znamená, že sú ďalšie nové štúdie, ktoré dokazujú škodlivosť striedania letného a zimného času. No a ja sa chcem spýtať, či budeme na tieto štúdie publikované v nedávnej dobe my ako Európska únia reagovať. Pretože e, ďalší výskum v Austrálii z roku 2008, ktorý sa zaoberá biorytmami, tak ten napríklad e, E, realizoval štúdiu v rokoch 1971 až 2001 a e, tam sa tvrdí, že v tom týždni po zmene z letného, zo zemného, zimného na letný čas sa zvyšuje aj počet e, samovrážd a tie čísla samozrejme sa uvádzajú v rozpeti 5 až 7 No a druhá otázka je otázka počtu nehôd, dopravných nehôd otvorila sa tu aj otázka dopravy. No a ja sa chcem spýtať, ako budeme reagovať na výskumy prezentované napríklad e, v časopise Sleep Medicine, kde prvé dni po zmene, v tých prvých dňoch po zmene času vzrástol počet nehôd o 8 e, Švédsky výskum napríklad e, hovorí o zvýšení počtu havárií o 11 Viem, že to možno nie je dostatočne e, preukázateľné. No. Vy ste hovorili o tom, že podľa toho, či je svetlo alebo tma, že to má vplyv, veľký vplyv na nehody, napríklad v prípade kolízií s cyklistami a podobne. Ale pre nás je dôležité to, že systematicky rok za rokom prichádza k nárastu počtu ľudí, E, ktorí sú e, obeťami dopravných nehôd. Takže sú to dostatočne preukazateľné čísla na to, aby sme sa touto problematikou zaoberali. Ďakujem. Ďakujem. Ja by som chcel e, požiadať prvých dvoch stených rečníkov, aby odpovedali na otázky, ktoré spadajú do ich kompetencií. Madam, máte slovo. Áno, ďakujem za otázky v prvom rade. Ehm, je to e, z hľadiska spoločenského skutočne fascinujúca otázka, keď hovoríme o letnom čase a tie reakcie, e, ktoré ste dostali od občanov, my počúvame v našich rodinách a v blízkom okolí. Ale z hľadiska komisie ako inštitúcie sme samozrejme museli riešiť otázku harmonizácie toho, čo by to mohlo znamenať pre vnútorný trh. No a obávam sa, že v tejto fáze môžeme povedať len toľko, e, že tu vystáva otázka, či teda tú smernicu zrušíme alebo nie. Ak ju zrušíme, tak e, potom je otázka, čo budeme robiť, ak sa jeden alebo ďalší členský štát rozhodne zachovať e, prechod zo zimného na lesný čas. Tým sa vlastne vrátime do minulosti. E, na základe vnútorného trhu my by sme e, samozrejme mohli e, zakázať zmenu z zimného na, letného, na letný čas členským štátom. To by bolo také prvé riešenie. Ale Členská ale komisia zatiaľ nedostala žiadnu žiadosť od členských štátov na nejakú zmenu my sme dostali len niekoľko e, stiažností, nebolo ich ani stovky, ani tisícky. A väčšinou to bolo od e, konkrétnych občanov potom možno jedna alebo dve ešte asociácie. E, podniky zjavne nevnímajú túto vec ako problém, naopak chcú mať dlhodobé a jasné plánovanie toho, kedy sa veci budú meniť, ak sa zmeniť majú Takže e, keby sme mali prísť s takouto iniciatívou ako komisia, tak vôbec nemáme istotu, čo by sa stalo. Či by nastala zhoda na strane členských štátov, alebo e, napríklad aj v parlamente, alebo nie. Takže, ako som už povedala predtým, z inštitucionálneho hľadiska máme málo priestoru na manévrovanie. Treba povedať, že rozhodnutie o štandardnom čase e, je vlastne výhradnou kompetenciou každého členského štátu nakoniec. Ďakujem vám. Takže v reakcii na konkrétne otázky e, na e, tie, tie časové E, rozvrhy, aké to má dopady. E, samozrejme, e, ide tu o otázku toho vedeckého vnímania, treba vychádzať z tých čísel a pokiaľ ide o tú tretiu otázku nárastu počtu nehôd na jeseň a poklesu v lete, my e, toto v podstate by sme očakávali za každých okolností, lebo e, e, v zime a na jeseň sa teda znižuje počet hodín, ale niektoré z tých nehôd súvisia aj so zmenami klímy v týchto rôznych časti, ročných obdobiach, takže to nesúvisí len a výhradne so zmenou času. Ja si myslím, že e, tým som e, pokryl e, všetko asi, čo sa dalo pokryť vo vzťahu k tým posledným otázkam, alebo v tomto, tom, tým otázkam v tomto kole. Ďakujem. Takže ďalšie otázky. Pán Becker, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým odborníkom a zástupcom Európskej komisie, ktorí predniesli informácie Rád by som tu povedal jedno a síce Európska komisia zodpovedá za to, aby prišla s iniciatívou. Ako to potom bude vyzerať z legislatívneho hľadiska, to už je druhá vec, ale v každom prípade Európska komisia má za úlohu v tom trojuholníku kompetencií prichádzať s iniciatívou. To je podľa mňa ten dôležitý poznatok. Rovnako ako kolega vychádzam z toho, že teraz nie sú žiadne vedecky podložené dlhodobé informácie a poznatky. A tiež si myslím, že všetky štúdie, ktoré žiaľ hovoria o mnohých obetiach dopravných nehôd, nie sú dostatočne preverené. Možno ma opravíte, ale myslím si, že školáci aj starší ľudia tiež figurujú v týchto štúdiách a malo by sa ukážať, že sú častejšie obeťami, ale nevyplýva to takto z tých štúdií. Tak okrem toho si tiež myslím, že zrušenie, keby sa zrušil letný čas, tak to by neprineslo náklady, pretože firmy sú dostatočne flexibilné, aby to zvládli. A po tretie, tá otázka tu nejde o to, že, že by sme sa chceli vzdať letného času, ale ide o to, že sa vzdáme zmeny času ako takej. To by sme mali preveriť, možno neskôr príde niekto s argumentom kto, a bude hovoriť, že je potrebné letný čas zachovať. Aj to je možné. Ale mne ide o to, aby sme vyhodnotili otázku, prečo vôbec zmena času je zavedená, na čo je to dobré, pretože zatiaľ sa nedokázali žiadne energetické úspory a nemáme ani jednotné výsledky v oblasti bezpečnosti v doprave. Samozrejme, treba to chápať ako dve oddelené oblasti, ale rozhodnutie o týchto otázkach by sme možno o rok mohli posunúť, ak na to nebudeme mať dostatok času. Nezabúdajme, že ide o životy mnohých ľudí. Ďakujem, hovorí pán predseda a teraz pán Líze. Ďakujem, pán predseda. Rád by som tiež poďakoval všetkým trom parlamentným výborom, ktoré zorganizovali toto parlamentné vypočutie. Ja ako koordinátor EPP som iniciovala aj to, aby sa tým zaoberalo aj MV, ale žiaľ kolegovia z iných politických skupín sa nepridali k tejto iniciatíve, ale ja považujem za správne, že sa toto vypočutie koná. Rád by som podporil to, čo povedali predrečníci a tiež by som nadviazal Zastupkyňa Európskej komisie hovorí to, čo sme už počuli dlhé mesiace a roky a síce žiadny členský štát doteraz nepožiadal, aby sa letný čas zrušil. Ale to je taký začarovaný kruh, pretože ak to nepredloží členský štát, komisia to nič, s tým nič tiež a preto musíme začať s európskou diskusiou a ja si tiež dovolím povedať, že vzťah e, s komisiou by mal byť zohľadnený. A ak parlament predloží správu z vlastnej iniciatívy a požiada komisiu, aby navrhla o zrušenie letného času, otázka je, urobíte to tak? Ja si myslím, že komisi, komisia bola vždy dostatočne kreatívna, keď sme chceli niečo vytvoriť hľadiska politického a tiež si teda myslím, že ak to bolo v minulosti potrebné, tak komisia s návrhom prišla. Tak nehovorte mi, že teraz to v tomto prípade jednoducho nejde. A pokiaľ ide o ten vzťah medzi komisiou a parlamentom, musíme nájsť nejakú správnu reakciu aj v prípade tejto témy. Ďakujem, pani Hautala. Ďakujem. Rada by som podporila všetko, čo predrečníci povedali v tejto diskusii pokiaľ ide o prezentáciu odborníka na bezpečnosť eh, v doprave, podľa toho, čo počujeme, je dopad zavedenia letného času je veľmi rôznorodý v rôznych častiach Európy. Ja pochádzam zo Severnej Európy a tam v novembri alebo v decembri naozaj trpíme tmou. Keby ste Fínsko navštívili v decembri, tak e, tam možno za dňa ani nemáme nejakú naozaj svetlú chvíľku, tak si musíme uvedomiť, že sú aj rôzne dopady, e, ktoré ale v tej prezentácii si navzájom odporujú. Hovorili ste, že v Nemecku zaviedli letný čas, ale ľudia, keď boli dlhšie vonku, tak potom to E, viedlo k tomu, že bola väčšia doprava, väčšia premávka, vlastne to prinieslo väčší počet dopravných nehôd, takže je to trochu protirečivé. A keď hovorí pán Timmermans, tak hovorí, že každá smernica musí mať nejakú pridanú hodnotu. A ja sa teda pýtam, má táto smernica takúto pridanú hodnotu? A ja mám o tom vážne pochyby. Bolo by úplne v súlade s legislatívnou filozofiou komisie, aby sa táto smernica zrušila. To by bol taký krásny príklad v prípade toho programu REFIT. V Lani sa ma niekto pýtal, že čo by som v rámci programu chcela z programu REFIT e, zrušiť, tak ja som povedala, že by som chcela zrušiť smernicu o zmene e, času, letného času a mala som e, na Facebooku potom asi tisíc lajkov, takže Eh, neviem, ako by na to zareagovala Európska komisia. Tiež ste aj hovorili o tom, že firmy majú záujem na tom, aby nedošlo, nebývalo k tým zmenám času, aby sa dalo dlhodobo plánovať. Ale nemyslím si, že by firmy chceli, aby dlhodobo sa nerobili žiadne zmeny, ale v každom prípade Komisia má to právo iniciatívy, ale zároveň aj Európsky parlament môže pripraviť buď správu z vlastnej iniciatívy, alebo môžeme tu mať väčšinu. Sme tu zástupcovia ľudí, voličov a vyzerá to tak, že ľudia s tým naozaj majú problémy a ja neviem, či môžem súhlasiť s tým, čo hovoril pán Becker. Napríklad, ja si hodinky vôbec nemením. Hovorím si, veď to ani nemá význam, o pol roka sa to zase zmení tak myslím, že tie hodinky si vlastne ani nemusíme meniť. No dobre hovorí pán predseda. Spýtam sa, či hosti, aby zareagovali na túto sériu otázok. Forgive no, me if I... Ospravedlňujem sa, možno som sa zle vyjadrila. Hovorila som o tej zákonodárnej iniciatíve komisie, ale samozrejme, že parlament sa môže zapojiť aj do tejto fáze. Správy Európskeho parlamentu sú vždy veľmi užitočné a ja som hovorila, že zatiaľ sa na nás neobrátil žiadny členský štát s oficiálnou žiadosťou o zrušenie. Sú tu rôzne možnosti, o ktorých som už hovorila predtým ale skôr než predložíme nejaké eventuálne návrhy, tak najprv musíme urobiť eh, posúdenie dopadu, musíme predložiť kvalitné číselné štatistiky, podklady. Musia to byť údaje, ktoré poskytnú členské štáty, ako som hovorila, musí zo kvalitné podklady, pretože ak chceme vytvoriť rámec pre kvalitnejšiu legislatívu, tak keď chceme pozmeniť existujúcu legislatívu alebo chceme zrušiť nejakú existujúcu legislatívu, tak treba postupovať správne, ale ide o to, že ak by niektorý členský štát z tých 28 sa rozhodol, že chce stále meniť zimný a letný čas, tak si myslím, že by som sa čudovala, keby to nemalo žiadne dopady a vplyv na podnikanie, hlavne na cezhraničné podnikanie to by určite nejakým spôsobom ovplyvnené bolo. Ako som už teda povedala, doteraz sme nedostali žiadnu oficiálnu žiadosť členského štátu, aby sme išli touto cestou, ale rada by som vyzvala Európsky parlament, aby pripravil nejaké výskumné podklady, aby sme mohli zadefinovať nejakú cestu, akou sa vybrať To by bola veľmi dobrá iniciatíva. Európska komisia samozrejme tým nechce povedať, že by budúcich 100 rokov nechcela nič meniť, ale my chceme vždy postupovať princípom better regulation, lepšia regulácia, aby sme mali lepšie výsledky. Ďakujem. Ja sa ešte vrátim k tomu poslednému bodu. Bol to veľmi dôležitý bod a že teda ten dopad na Európu je rôzny. Niektoré krajiny z toho majú prospech, iné naopak nie. Ale celkovo v Európe je znížený počet nehôd. Ale je to len, sú to skôr také modely, ale potom sú tu aj určité nežiaduce dôsledky a účinky, o ktorých ste hovorili. Ak je dlhšie alebo neskôr do večera e, svetlo, tak ľudia chodia viacej von, je väčšia premávka a my tú dopravu chceme trochu znižovať, takže bolo by dobre nájsť nejakú správnu rovnováhu, aby sme tú situáciu využili čo najlepšie. Tiež si myslím, že to nakoniec bude politické rozhodnutie Mali by sa na tom všetci zhodnúť, že buď že sa rozhodnú všetky členské štáty, aby tam neboli nejaké rozdielne usporiadania. Jednoducho niekto možno bude musieť niečo obetovať, možno to bude aj nepríjemné rozhodnutie. No dobre, posledné dve otázky. Ako prvá pani Kaufmann, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Na rozdiel od predrečníkov by som ja položila otázku. A nehovorím vopred, či sa mi zmena času páči, alebo nie sme tu na vypočutí. A ja by som položila otázku kolegovi z Veľkej Británie. Zaujímala by ma súvislosť medzi počtom obetí dopravných nehôd a zmenou času, tak ako to prezentoval. Spýtala by som sa, či skutočne môže konštatovať, že tu je vedecky podložená súvislosť, že je to vedecky podložené. Dopravné nehody môžu mať rôzne príčiny, napríklad zlý technický stav vozidiel, alebo šofér je pod vplyvom alkoholu, alebo nerešpektuje pravidlá cestnej premávky Samozrejme, keď sa pozrieme na počty účastníkov cestnej dopravy, hlavne teda na cestách, tak vieme, že počet aut na cestách v minulých rokoch extrémne narástol. A to znamená, že mňa vôbec neprekvapuje, že v čase, keď je dopravná špička, je zvlášť vysoký počet dopravných nehôd Nemyslím si, že by to nutne súviselo so zmenou času. To môže jednoducho súvisieť s tým, že je dopravná špička. A preto by som sa rada spýtala, či by ste mohli povedať niečo o tom, či je skutočne priamy vzťah medzi počtom dopravných nehôd, ich obeťami a zmenou času. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pani Šojdrova, posledná otázka. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po česky pretože je tu veľa českých hostí. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa tiež pridala k tým, ktorí prišli s touto iniciatívou e, k Európskej komisii, aby predložila štúdie, ktoré by potvrdili tie dopady, čo by priniesla zmena, teda zrušenie smernice a prechod na jeden čas. Aké by to malo dopady? pán senátor Šilár, ktorý tu je a možno ani netušil, akú bude mať veľkú podporu tu medzi poslancami a ja som ráda, že kolegovia rôznych krajín z rôznych politických skupín tu vyjadrujú určitú, možno aj dlhodobú podporu tomuto zámeru, aby sa situácia zjednodušila, aby sa zbytočne čas nemenil, ak to nie je potrebné. Je to skôr odborná otázka, podľa mňa teda chcela by som, aby sme sa o tom bavili bez emócií, čisto vecne a tiež, aby sme vedeli, aké dopady by ten eventuálny prechod na jeden čas malo. Určite by to malo zmysel a bez pochyby bude musieť súhlasiť rada, teda členské štáty a aj Európsky parlament, ale iniciatíva tu je. Európska komisia to počuje a ja veľmi rada podporím eventuálne nejakú písomnú otázku alebo požiadavku na komisiu, aby predložila takúto štúdiu dopadov alebo zmeny smernice. K tomuto by sme my ako EP mohli prispieť, pretože ohlas máme z jednotlivých členských štátov a ďakujem všetkým tým, ktorí prišli s touto iniciatívou a z mojej krajiny hlavne pánovi Šilarovi ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Možno by tu mohla byť ešte reakcia za Európsku komisiu. Nech sa páči. Áno. Pokiaľ ide o eventuálnu žiadosť alebo tú dopadovú štúdiu, ktorá by sa zaoberala Zrušením letného a zimného času to komisia môže urobiť, ale aj parlament môže zadať takúto štúdiu. Potom je ale aj otázka rozpočtových možností a priorít komisie pána Junkera. A letný čas zatiaľ medzi tými prioritami nefiguruje. ale na základe určitých požiadavkov je samozrejme všetko možné. Ak bude aj zhoda rozpočtových orgánov a na tú prvú otázku. Prakticky takmer všetky dopravné nehody sú výsledkom viacerých faktorov. technický stav vozidla, mechanické vlastnosti vozidla, otázka, či je svetla alebo menej svetla, v akom stave je šofér a tak ďalej a tak ďalej. Nemôžeme jednoducho povedať, že v konkrétnom type nehôd k tomu došlo preto, lebo bola tma alebo šero. Ale čo vidíme? Vidíme náraz počtu dopravných nehôd, ku ktorým dochádza. V rovnakú hodinu keď je alebo nie je svetlo, takže určite niečo je spôsobené náhodou a niečo je spôsobené tou tmou alebo šerom. Sú tu aj rôzne vedecké prístupy k tomu modelovania. Hovorí sa o objeme dopravy. Stále sa pozeráme na počet nehôd, na kilometre a tak ďalej a snažíme sa porovnať to porovnateľné a nie len počet nehôd, pretože tie nehody neberú do úvahy aj iné parametre, ale potom sú tu aj iné možnosti, ako by sme mohli identifikovať počet nehôd. Otázka je, či je viacej nehôd za tmy alebo šera. Porovnávame údaje za rok a tak ďalej. Tých možností je viacero. A je takmer jasné na základe všetkých týchto výsledkov, že v lete máme menej nehôd a samozrejme, a že by bolo zníženie nehôd, keby sme nemenili čas. Ďakujem. My sme skončili s tým prvým blokom. Poďakoval by som našim dvom zácným hostom, hostom v tom takom optimistickom oznámení, ale že máme silných spojencov aj v Európskej komisii, aj pani komisárka za vnútorný trh hovorí, že aj z hĺbky srdca je za to, aby sa letný čas zrušil. Dobre, druhá časť nášho vypočutia a slovo dostane pani profesorka Marta Merov z Ludwig Maximilian University v Mnichove z Ústavu pre lekárskú psychológiu. Buzek, sehr geehrte Herr Kramer, ladies and gentlemen of... Uh, vážený pán Svoboda, vážený a prítomný, chcem sa poďakovať za to, že sa môžem dnes zúčastniť eh, diskusii o tom, čo možno urobiť s letným časom. Už sme si vypočuli o doprave, o cestovnom ruchu. Ja sa pokúsim vyjadriť sa k tomu, ako vnímajú vedci tento čas volám sa Marta Merov, som profesorkou na oddelení e, lekárskej psychológie e, na Univerzite Ludvika Maximiliana v Mnichove. Nezastupujem tu e, ba, sama svoju prácu, ale celého našho oddelenia. teda do veľkej miery e, sa na tom, že tu prezentujem, podelili e, práve moji kolegovia. Chcem vás požiadať, aby ste sa zamysleli na chvíľočku, na úvod. Aby ste si spomenuli na tých, s ktorými žijete. a Najmä na to, kedy spia oni a kedy spíte vy väčšina z vás zrejme uzná, že ostatní u vás doma e, spia buď skôr alebo neskôr ako vy, napríklad tínejdžeri e, spia neskôr, e, malé deti skôr a dokonca aj spomedzi dospelých sa nájdú takí, ktorí majú dosť osobité potreby, čo sa týka času, kedy si ľahajú spať po zamyslení vidíme, že tu nejde o preferenciu tradičnej definície. Nikto si nevyberá predsa čas, kedy si chce ľahnúť spať. Kontroluje to mm, jednoducho biologická hodina a vaše biologické hodiny sú naprogramované vo vašich génoch. To je prvá poznámka. Ďalej druhá poznámka. Časovanie spánku je len vrcholom ľadovca. Biologické hodiny totiž kontrolujú náš život v rôznych aspektoch, či už ide o genovú aktiváciu, hormonálnu reguláciu, taktiež správanie, kognitívne a výkonnostné aspekty. A cieľom je optimalizovať metabolizmus, kardiovaskulárne a taktiež imúnne mechanizmy tak, aby fungovali čo najefektívnejšie v niektorých fázach dňa. Ďalej tretí koncept sa týka toho, že na teda hodiny prijímajú signály z prostredia vo forme e, svetla a tmy. Aj načasovanie a aj množstvo svetla e, môžu e, prispôsobiť naše načasovanie biologických hodín. Dopad svetla na biologické hodiny je taký výrazný, že ak žijete vo východnej časti časovej zóny, budete sa skôr um, oproti miestnemu času, pretože uh, slnko jednoducho vychádza, vychádza skôr. Um, dopad svetla na vaše biologické hodiny je taký výrazný, že menej denného svetla v priebehu dňa a viac svetla v priebehu noci uh, spôsobuje, uh, že uh, si líhate spať neskôr. Um, dopad svetla na vaše biologické hodiny je taký výrazný, že ak sa vystavíte väčšiemu množstvu svetla večer ako ráno, väčšina z vás e, e, si bude líhať e, spať neskôr. Ak váš chronotyp, vaše prostredie, čo sa týka množstva svetla a taktiež hodiny, ktoré ovplyvňujú váš sociálny harmonogram, by boli navzájom prepojené, tak by ste nepotrebovali vlastne žiaden budík. Žiaľ, Naša databáza, na ktorej pracuje konkrétne e, profesor Dodeberg, naznačuje, že 80 obyvateľstva používa denodenne budík. Tento mm, počet je zrejme preto taký vysoký, e, pretože tu ide o kombináciu sociálneho časového plánu, taktiež e, potreby pracovného školského charakteru si vyžaduje, aby sme stávali skoro tak prostredia ktorom e, chceme, aby bolo čo najmenej svetla a taktiež e, čas, ktorý šetrí denné svetlo. A to znamená, že sa hodiny posúvajú o hodinu skôr. Čo sa teda stane, keď e, tieto hodiny posunieme? Ukazuje sa, že um, um, naše spánkové návyky v dňoch, kedy máme povinnosti, nemáme návyky, nie sú až také výrazne odlišné, rozdiely iba v niekoľkých minútach. Um, čo sa týka jetlagu pri um, letoch na veľké vzdialenosti, um, ten je skôr sociálneho charakteru, pretože to ovplyvňuje uh, eh, sociálne rovnováhu, je to potreba ísť do práce, do školy a tak ďalej. Ak tento lag bude len príležitostný, zdá sa, že to nemá žiadne výrazné dopady, ale sociálny, spoločenský jet lag je um, trvalým dopadom um, z pravidla uh, ostáva zretelný uh, celé roky. Uh, má to aj dopady na zdravie Napríklad niektorí tvrdia, že dochádza k skráteniu spánku, taktiež e, k e, znižovaniu kvality spánku, taktiež e, zniženiu kvality úsudku, ako aj znižený mier empatie a sociálnych zručností. Ďalšie dopady sociálneho jetlagu súvisia viac s narušením biologických hodín e, vzhľadom na to, že spánok a zobúdzanie nastalo v nesprávnom okamihu. E, sociálny jetlag e, sa dá porovnať s návykovosťou alkohol alebo nikotín, taktiež s tým súvisí aj nadváha, obezita, ako aj rôzne civilizačné ochorenia keď sa to celé zráta, ukazuje sa, že je výrazný nárast indikatívneho správania alebo patologického správania, ktoré je spôsobené práve sociálnym jetlagom, e, že so sociálnym jetlagom súvisí aj väčšia miera e, nadváhy. Toto sú informácie, ktoré sú potrebné, tak aby sme dobre pochopili, prečo um, tento posun času e, ovplyvňuje zdravie. Sociálne hodiny sa totiž tým pádom posúvajú o hodinu a to znamená, že keď sa vrátime späť k bežnému času, tak túto hodinu získame späť, to by sa predpokladať, ale dopad na vaše biologické hodiny zo strany svetla je taký výrazný, že to v skutočnosti určuje množstvo svetla a nie sociálne povinnosti. Teda jednoducho musíte ísť do práce alebo do školy skôr o hodinu podľa svojich biologických hodín a hromadíte si tým tento eh, spoločenský jetlag. Eh, poznáme dve príčiny E, tohto fenoménu jednak akútne príčiny e, vo forme akútneho infarktu a taktiež e, druhé dopady sú chronického charakteru. Presun na letný čas znamená ďalšiu hodinu spoločenského žetlegu a to znamená viac cigaret, viac alkoholu, a väčšiu mieru nadváhy, taktiež cukrovky, depresie a tak ďalej. Toto sú moderné epidémie a majú výrazný dopad na náklady na zdravotnú starostlivosť a na znižovanie produktivity. 1% HDP sa tým stráca. A to znamená, že 131 miliárd eur sa stráca týmto e, v EU každoročne. Keby sme upustili od tohto posunu času, tak by sa toto číslo znížilo. Možno sa vám zdá, že tieto čísla sú prehnané, ale v skutočnosti to nezodpovedá a realite. Je to e, ešte mm, nedostatočným ozorkadením reality, pretože do toho nie sú zahrnutí napríklad dospievajúci ľudia. Európa je hrdá na svoju akademickú tradíciu a taktiež uznáva význam vzdelávania do budúcnosti. Nedávno zverejnili štúdiu, kde sa ukazuje, že študenti stredných škôl ktorí e, majú tendenciu liehať si neskôr, majú v skúškach zhoršie výsledky oproti iným študentom. Ďalej študenti na univerzitách a taktiež e, tí, ktorí pracujú v kanceláriách, taktiež e, majú nižšiu výkonnosť. Vieme, že spoločenský jetlag znižuje výkonnosť z pohľadu vedeckej obce e, dúfame, že sa nájde riešenie e, vrátanie väčšieho množstva denného svetla v našom prostredí, e, optimálnejšieho využívania denného svetla, taktiež teda domnievame, že by sa mali upraviť začiatky školských povinností a pracovných povinností a taktiež by sa mal zrušiť tento tzv. čas, ktorý šetrí denné svetlo. Ďakujem. Thank you, madam. Uh, we... Ďakujem. A teraz druhý príspevok v rámci tohto bloku doktor Werner van den Bruane z Univerzity z Antwerp. Máte 10 minút. Ďakujem, pán predseda. E, vážení poslanci Európskeho parlamentu, ďakujem za pozvanie. Z hľadiska lepšej regulácie chcem zdôrazniť štyri body týkajúce sa e, smernice o letnom čase. Budem hovoriť o programe lepšej regulácie, potom budeme hovoriť podrobnejšie o smernice. Právny základ a zdôvodnenie v, e, v, dôvodovej správe, potom princípy proporcionality a subsidiarity a napokon e, budeme hovoriť o hodnotení z roku 2007. Takže na úvod, aký je právny význam e, zákonov vychádzajúcich zo, e, z, z dôkazov? Ide o to, aby sa zabezpečil rovnováha medzi politickými cieľmi a právnym základom. Samozrejme, ide o to, E, že v niektorých prípadoch e, tieto veci musí presumávať e, súdny dvor a v tomto prípade ide o veľmi zložité socioekonomické indikátory, ktoré súd posudzuje, hoci ponecháva legislatívcom Európskej únie veci veľký priestor pre manévorovanie. Takže ide o proporcionalitu a subsidiaritu. V prípade smernice o letnom čase sa samozrejme vypracovali e, štúdie o e, dopadoch a e, takisto sa vyvinula snaha nájsť vhodný právny základ, ktorý by zodpovedal požiadavke na subsidiaritu a proporcionalitu. Právny základ pre smernicu 2084 E, vychádza z harmonizačného ustanovenia e, zmluvy o fungovaní Európskej únie, na základe ktoré môže Európska únia prijímať opatrenia na harmonizovanie e, rôznych opatrení na vnútorštátnej úrovni, tak aby fungoval vnútorný trh. Tu ide o aproximáciu práv s troma obme- tromi obmedzeniami to znamená priorita lex specialis, po druhé opatrenie musí zlepšovať fungovanie vnútorného trhu a e, rozdiely medzi vnútroštátnymi úpravami nie sú dostatočné a e, po tretie e, samozrejme nesmie nastávať narúšanie hospodárskej súťaže alebo to nesmie viesť k ďalším prekážkam pre vnútorný trh v roku 2009 v eh, judikatúre, eh, ktorá sa týkala eh, Vodafónu, súd vychádzal z článku 95, kde to znamená zlepšenie podmienok pre vnútorný trh a zabezpečenie toho, aby sa neobmedzili základné slobody v Európskej únii, e, nie je dostatočným e, dôvodom na to, aby sa nemohlo vychádzať z článku 95. Takže e, Takto to vyhodnotil súdny dvor, pokiaľ ide o vnútri, vnútorný trh. A samozrejme, tieto, táto judikatúra je niečo, čo nie je jednoduché interpretovať A ďalšou e, potrebou je preukázať skutočné efekty alebo negatívne dôsledky takýchto opatrení. To znamená, že legislatívec má e, a zákonodárca nesie e, bremeno dôkazov a musí zohľadniť všetky prvky a relevantné aspekty a vylúčiť irrelevantné aspekty a metodické nedôslednosti Takže e, to všetko je potom obsiahnuté v posúdení vplyvu a e, e, dôvodovej správe. Toto všetko vychádza z konzultácií s hospodárskymi subjektami, ktoré sa prikláňajú vo veľkej miere práve k po využívaniu letného času. Uh, uh, Dôvodová správa z roku 2000 a konkrétne otázka zlepšenia a zdokonalenia vnútorného trhu e, nie sú sami o sebe dostatočné na to, aby sa niektoré opatrenia prijímali, prijímali na e, úrovni celej Európskej únie. E, princíp proporcionality obsahuje tri body. Rozsah, povahu opatrenia a e, otázku e, nákladov a prínosov. To znamená napríklad otázku administratívnej záťaže pre členské štáty a hospodárske subjekty. Takže cieľom harmonizovania vnútroštátnych právnych predpisov je práve dosiahnuť čo najvyššiu mieru aproximácie Proporcionalita je takisto katalizátorom pre vytváranie zákonov na základe dôkazov. No a le e, zároveň e, tá, e, to zdôvodnenie smernice, tak ako bolo predložené, nie je úplne presvedčivé. Boli vypracované správy, ktoré takisto neprinášajú jednoznačné e, závery e, v prospech e, letného času, napríklad pokiaľ ide o polnohospodárstvo. A pokiaľ ide o všeobecné závery, je prakticky nemožné jednoznačne niečo tvrdiť. Zdá sa, že pokiaľ ide o voľný čas, a cestovný ruch, e, to boli tie e, hlavné oblasti, e, ktoré prispeli k zavedeniu letného času, ale vychádzalo to nakoniec len z určitých hypotetických predpokladov a nie sú kvantitatívne a kvalitatívne údaje, ktoré by to jednoznačne preukazovali a z ktorých by teda zákonodáci Európskej únie mohli spolahlivo vychádzať. Treba takisto poznamenať, že hoci e, tie dôkazy teda nie sú úplne presvedčené, presvedčivé, e, predsa e, len nakoniec neboli v plnom rozsahu vzaté do úvahy zo strany zákonodárcov. Zmluva o, Európskej, eh, o fungovaní Európskej eh, únie eh, takisto obsahuje ďalšie ustanovenia, ktoré sa zohľadňovali v tomto prípade. Nebudem opakovať všetko to, čo sa hovorí v memorande v odseku 4.1, ale je to otázka subsidiarity ktorá sa e, v tomto e, prípade e, interpretovala príliš voľným spôsobom. Ja tu mám ešte ďalšie informácie k Vodafonu, ale keď sa vrátim k smernici o e, letnom čase. Vyvstávajú tam určité otázky, ktoré sa týkajú aj e, nadnárodných aspektov a prípadných opatrení, e, ktoré môžu prijať členské štáty a prínosov, ktoré to má na celoeurópskej úrovni. Memorandum ukazuje, do akej miery sa letný čas uplatňuje a uplatňoval v jednotlivých členských štátoch rôzličným spôsobom ešte pred prijatím smernice v memorande sa takisto hovorí o tom, že sa v dobe príjmania smernice proti vyjadril jeden štát. Okrem e, toho je tu otázka pridanej hodnoty pre Európsku úniu. Tá spočíva najmä v harmonizácii. A e, v Takisto by bolo e, vhodné podrobnejšie sa zaoberať judikatúrou súdneho dvora z poslednej doby, ktorá sa tejto otázky týka. Ehm, Otázka právneho základu a takisto zdôvodnenie proporcionalita e, subsidiarity je v tomto prípade e, nedostatočné. Treba e, takisto podotknúť, že pri príjmaní tejto smernice nebola ani dostatočne veľká politická opozícia. Ďakujem vám za pozornosť. Thank you very much. Ďakujem vám. After these two... Po týchto dvoch príspevkoch máme znovu možnosť položiť otázky obom hostom. Pán Becker. Ďakujem. Budem stručný tentokrát. Mám pocit, pokiaľ ide tieto posledné dva expertné príspevky, tak môžeme mať pocit, že máme správne pocity a názory, že ten status quo by sme mali revidovať. Neviem, aký bude výsledok, môj osobný názor nechám bokom, ale určité dôvody tu určite sú. Pani chronobioložka to hovorila, ide o to, že dochádza k určitej zmene v živote e, ľudí a tá nie je bezvýznamná. Teraz pán Líze, ďakujem obom expertom Mám otázku na pani profesorku Merov. Ak som vás správne pochopil, tak myslím si, že je dôležité, aby sme to ešte raz zopakovali a objasnili. Teda, ak som to správne pochopil, tak z vášho pohľadu nie je len dôležitá zmena e, času, ku ktorej dochádza dvakrát za rok a tá doba potom, ale aj tá samotná skutočnosť, že máme letný čas, že teda musíme o hodinu skôr vstávať a biologické hodiny mnohých e, ľudí takéto niečo nezvládajú a preto prichádzajú všetky tie ochorenia, ktoré ste spomínali. Som, pochopil som to správne. To by potom znamenalo, že by sme nielen nemali mať zmenu času, ale že by sme mali celý rok ostať pri tom zimnom čase. Ale to tu ešte nikto nehovoril a o tom by sme museli aj ďalej diskutovať. Teraz pán Royal. Ďakujem rečníkom a pripájam sa k tejto otázke. Mňa by zaujímalo, ako to teda je, to, čo ste povedali. Je to rozšírený názor v rámci vedeckej obce, ktorá sa tým zaoberá, alebo sú tam nejaké rozpory. Samozrejme, bez rozporov to nikdy nebude, ale je to taký rozšírený názor, to je moja otázka. Po druhé, ako si vysvetľujete že tieto dosť závažné e, skutočnosti, prečo pri rokovaní politikov nemajú význam, prečo sa na ne tak málo dbá. A ja to môžem potvrdiť. Ja som sa poprvýkrát zaoberal touto otázkou vtedy, keď sa na mňa obrátila jedna občianka. Ja som to dovtedy nebral veľmi vážne. Je to síce zaujímavý problém, ale nevedel som a netušil som, že je to s tými zdravotnými dopadmi také zlé, také vážne. A otázka je teda, či je to tak. A tretia otázka, je vôbec možné kvantifikovať, aká veľká časť je ľudí, ktorým to tie problémy pôsobí. Je to malá, veľká časť populácie. Ďakujem, hovorí pán predseda. Poprosím o odborníkov, expertov, aby odpovedali. Ešte pán Lobreton má jednu otázku. Ďakujem, pán predseda. Ja by som rád povedal, aké je dnešné vypočutie pre mňa zaujímavé a oceňujem príspevky odborníkov a tak nejak závrat nás chytil na záver, keď sme si počuli e, e, tieto vystúpenia a kladieme si otázku, prečo vlastne sa e, no, robí táto zmena letného časa, pretože mnoho argumentov, ktoré sa vtedy použili, vlastne padajú jeden za druhým. Tá bezpečnosť, tento argument už neplatí. V niektorých krajinách je viacej dopravných nehôd pri zmene času zmena biorytmu, e, áno, a tie vplyvy, to je naozaj smutné. Vysvetlili ste nám, že nám to veľmi e, vplýva na biorytmus, to znižuje účinnosť individuí, spôsobuje e, zdravotné problémy, únavu a tak ďalej. Ďalší argument, otázka eventuálnych úspor, a tu som si vypočul také obrovské číslo toho, čo by vlastne stál, čo vlastne stojí ten prechod zo zimného na letný čas. A taká, taký som bol prekvapený, že či vôbec to tlmočenie bolo naozaj také. Je to 131 miliard eur ročne, takto som to počul, je to dobre, som to pochopil, to je naozaj neuveriteľné číslo. A pán Van der Boven E, to už potom uzavrel, keď povedal, že ten právny rámec, ktorý sa použil pre zmenu času, tak je krehký, tak otázka na ňo, prečo podľa neho sme sa pustili do tohto dobrodružstva a či nešlo len o pokus nejakej ideológie EÚ, ktorá chcela mm, sa pustiť do novej oblasti bez toho, že by boli zabezpečené akékoľvek výhody tejto akcie. Skôr než dám e, slovo hosťom, rád by som len chcel uistiť a či ubezpečiť pána Lebretona. Ešte potom bude aj ďalšie vystúpenie. To nie je koniec e, vystúpenia a vypočutia. Možno môže začať pán profesor Merov. Pani profesorka, ďakujem za tie otázky. Mám tu zaznačených zo pár bodov, aby som niektoré aspekty objasnila. Niekto hovoril s problémami e, so spánkom, ktoré trvajú možno aj týždeň. My sme to podrobili štúdii, vzorka asi 50 e, ľudí a ukázalo sa, že so zmenou na jar s tou sa ľudia vyrovnajú relatívne rýchlo. U tých ra- radnejších eh, eh, chronotypov, ale tí, čo sú neskorší, tak u nich to trvá oveľa dlhšie, niekedy aj 7 týždňov. Niektorí ľudia na to takto reagujú. je to také dôraznejšie a má to, alebo dlhšie to trvá, než sme si mysleli. A tiež ste kladli otázku, či ste či som navrhovala, aby sme ostali pri zomnom čase. Áno, presne. Toto som navrhovala na základe štúdií chronobiologických parametrov. To je môj záver na základe týchto analýz a štúdií. Mali by sme ostať pri zimnom čase. A kolega spomínal, že prečo, prečo sa tieto argumenty nespomínali skôr, no možno aj preto, že chronobiológia je relatívne nová vedecká disciplína a predtým ešte nebolo veľmi jasné, ako tie biologické hodiny fungujú. Biologické hodiny načasovávajú všetky tieto procesy vtele na určité obdobie dňa, takže a podľa toho určité procesy v určitom čase e, za deň by sa mali konať, ale my keď sa do toho začneme pliesť, tak týmto umelým fungovaním síce môžeme fungovať, ale jednoducho e, dochádza tam k určitým zmenám, ktoré síce môžu byť malé, ale tieto malé drobné zmeny a no to hovorím na základe epidemiologických výskumov, tieto malé zmeny, keď sa tak postupne akumulujú, tak majú potom vplyv a tie biologické hodiny a ten sociálny jet lag. Je to také ochorenie z tých malých dopadovčích výsledkov. Napríklad, hm, ťažko sa to vysvetľuje, keď máte nejakú uh, malú mutáciu genov, genov tak e, môžete získať nejakú veľkú chorobu, ale potom sú aj malé dôsledky, ktoré sa ale prejavuje dlhodobo a po týchto dlhodobých malých dôsledkoch skutočne ochoriete a to môže byť príčinou, môže byť aj ten sociálny jetlag a prejavuje sa rôzne e, e, srdcovými chorobami, metabolickými a tak ďalej a tak ďalej. Tie biologické hodiny, tento systém je celý kontrolovaný a keď to nefunguje, tak to potom niekde sa prejaví. Pripravila som akúsi bielu knihu, môže to byť aká, je to pr, my, európsky chronobiológovia, predkladáme takú, takýto dokument môže byť aj súčasťou tohto vypočutia. Je to taká jednostranné rezume toho my, eh, chronobiológovia, ako to vidíme a odporúčame, aby ste si to prečítali. Koľko ľudí postihuje tento fenomén? Sociálny jetlag je niečo, čo všetci No dobre, tak e, budík má drvivá väčšina ľudí, možno 80%, hlavne mladí ľudia. A ako to vlastne prišlo, že tu máme ten letný čas? No, prečítala som si aj viaceré zaujímavé informácie, aj situácie a v jednej sa hovorí, bol to britský architekt, ktorý musel cestovať do Londýna za prácou každý deň. On bol e, ten skorý, raňajší typ a e, on videl, že napríklad vo vlaku boli zatvorené okná, aby ľudia mohli spať, ale jemu sa mu to nepozdávalo. Takže e, všetky tieto otázky, ktoré to hovorím, alebo aj tie historky, tak samozrejme nie je to vedecky podložené, ale takto to e, funguje. Dobre. Druhá odpoveď. Rád by som zdôraznil, tú záležitosť právneho základu. Sú tu dve rozdielne veci a či teda rozhodnúť, či áno alebo nie zmene letného času a aký to bude mať vplyv na jednotný európsky trh pri prechode na letný čas. Sú tu dve perspektívy či prístupy. Na jednej strane je tu tá lepšia regulácia a potom tu máme nedávne rozhodnutie súdneho dvora a Zdá sa, že smernica e, nie je presvedčivá vo svojich odôvodneniach. Je tam veľa úvodných ustanovení, ktoré poukažu, poukazujú na energetické úspory, ktoré ale vôbec nejakým spôsobom nesúvisia s článkom z 95 harmonizáciou a tak ďalej. Existujú určité dôkazy, ale zdá sa, že nie sú postačujúce na to, aby sme mohli skonštatovať, že skutočne dochádza k veľkým poruchám. Uh, okay. Thereby we have exhausted the questions concerning the... Ďakujem. Tu máme teraz ešte možnosť otázok na panelistov druhého bloku. To bolo a teda táto možnosť sa skončila. A teraz by som privítal ďalšieho hosta ťa. Doktora Wunderlicha z Berlína, ďakujem pekne, vážený prítomný. Ešte raz chcem poďakovať za to, že mám priestor zúčastniť sa tohto vypočutia. Volám sa Michal Wunderlich, som zástupcom e, Spolkového zväzu pre vodné hospodárstvo, zároveň zastupujem toto združenie tu v Bruseli. My eh, sa chceme vyjadriť eh, k tejto téme z pohľadu eh, energeticko-hospodárskeho. Chcem na úvod hneď spomenúť, že dostupné fakty a informácie nie sú nejakého rozjahlého a ani uspokojivého charakteru. Vzhľadom na technologické inovácie sa už medzičasom zmenili rámcové podmienky, ktoré sa v budúcnosti budú musieť zohľadňovať alebo minimálne preskúmať. Ešte sa k tomu vyjadrím neskôr. Letný čas um, už je zavedený eh, v, um, v Nemecku od roku 80, potom od 96. v celej EÚ. V roku 72 eh, pri energetickej kríze sa ukázalo, že je eh, želateľné takto šetriť energiou. Hlavné dôvody komisie pri zavedení tohto celoeurópskeho letného času boli uh, v roku 96 spojené s potrebou smernice a harmonizácie, ktorá vychádzala e, zo štúdie odborníkov, na ktorej e, sa podelili odborníci z členských štátov. E, je dôležité poznamenať, že zavedenie letného času malo predovšetkým umožniť hladké fungovanie vnútorného trhu a pomôcť najmä polospodárstvu, cestovnému ruchu a doprave už pri zavedení e, smernice o letnom čase komisia uviedla, že letný čas síce je e, prospešný pre voľažstvo aktivity večer, ale na druhej strane e, nie sú jednoznačné, jednoznačné pozitívne vplyvy na celkovo životné prostredie, letný čas e, síce e, umožňuje isté mierne energetické úspory, pretože sa spotrebuje menšie množstvo elektrickej energie, ale potom je e, na oplatku potrebná väčšia miera tepla pri vykurovaní v ranných hodinách. Dokonca v doprave sa zvyšuje ešte viac zvyšená spotreba paliva, pretože keď je dlhšie svetlo, tak sa ľudia viac pohybujú na cestách. E, po vyjadreniach komisie sa ukázalo, že po zavedení letného času, teda odliadnúc od e, prospechu e, pre voľnočasové aktivity, neboli žiadne iné výrazne merateľné pozitívne výsledky. Čo sa týka energeticko-ekonomických dopadov, tu je dopad letného času naozaj sporný, pretože úsporné dopady sa nikdy nepodalo preukázať nejako výrazne podľa Nemeckého úradu pre životné prostredie síce sa tým šetria zdroje spojené s elektrickým prúdom, ale ako som už povedal, náklad na vykurovanie stúpajú v raných hodinách. Okrem toho, došlo aj k výskumu Technickej univerzity v ehm, Mnichove z roku 83 pod názvom Mikro a makroanalýza dopadov letného času na e, potrebu energie a výkonnosti dokázalo sa, že e, dopady spojené s úsporami energie sú naozaj tak mizivé, že sa dajú dokonca e, označiť za e, pochybné. V roku 1994 taktiež bola vykonaná ďalšia štúdia, ani v tej sa nepotvrdili žiadne konkrétne výrazné úspory energie. Komisia potom v roku 2007 predložila oznámenie, kde opäť ponúka súhrn aktuálnej situácie a keď sa pozrieme na túto štúdiu, vyjmem si niekoľko príkladov, ak dovolíte, Napríklad v Bulharsku sa ukázalo, že úspory e, sú 0,01 celkovej spotreby krajiny z roku 2005, vo Francúzsku 0,014 oproti celkovej spotrebe z roku 2005. Mm, ďalej e, svetlo sa podrilo um, využite viac, ale nebolo to vtedy možné uskladniť tak, ako je to možné dnes. Teda preto to malo veľmi minimálne dopady aj napríklad v Estónsku. V rokoch 2000-2001 sa rozhodla krajina nezaviesť, teda neprejsť na letný čas a tým pádom sa ukázalo, že od oktobra, apríla do oktobra bola e, naozaj mierne e, zvýšená e, spotreba nákladov na vykurovanie, avšak boli to rozdiel bizivé čísla. Ďalej, čo sa týka krajiny mimo EÚ, sú tu štúdie z USA, kde sa ukazujú dokonca mierne negatívne dopady. Napríklad v Indiane sa tri roky merala spotreba elektrického prúdu viac ako 7 miliónov domácností a ukázalo sa, že po zavedení letného času spotreba elektriny eh, dokonca stúpla zhruba o 4 Zrejme eh, bolo to spojené s vyššími eh, nákladmi na vykurovanie v radných hodinách. E, taktiež chcem spomenúť e, aj e, štúdiu z univerzity a z inštitútu v Linci. V oktobri 2013 sa vypracovala a uvádza sa tam, že permanentný prechod na letný čas by predstavoval úspory zhruba 4 milióny eur, avšak na akom základe, na akých vedeckých základoch dospeli k takémuto záveru, nie je celkom jasné. Teda e, bleskový prehľad e, dopadov letného času by som uzavrel tak, že vzhľadom na e, veľmi obecné údaje sa dá povedať, že zmena času v súvislosti so spotrebou energie podľa doterajších poznatkov neprináša žiadne výhody úspory elektrického prúdu pri osvetlení sa vyvážia, dokonca prevážia zvýšenými nákladmi na vykurovanie. My ako Spolkový úrad pre vodné a energetické hospodárstvo sme v roku 2010 o týchto skutočnosti informovali, upozorňovali sme, že v 40 miliónoch nemeckých domácností iba e, zhruba 0,8 e, predstavujú tie úspory e, na osvetlenie teda na elektrickom prúde. Isté, že sú k dispozícii moderné formy vykurovania teda možno by sa tie čísla trošku presunuli, ale ešte stále e, sa to nevynorovná. Parlament a komisia by podľa nášho názoru mali zohľadniť e, aktuálnu situáciu a nemali by sa vyjadriť len k elektrickej účinnosti, e, ktoré sa vyjadrujú, ale mali by sa taktiež E, snažiť zohľadniť e, aj aspekty zavádzania letného času na produktívnosť, e, pretože napríklad využívanie fotovoltaických článkov by sa malo merať nielen na celkovú spotrebu energie, ale taktiež ako s tým súvisí práve otázka posunu času aby to bolo eh, prospešnejšie pre spotrebiteľa, najmä na regionálnej úrovni z hľadiska využívania denného svetla. Vzhľadom na eh, čoraz väčší eh, počet týchto fotovoltaických článkov, ktorí obyvateľe využívajú, rozhodne by bolo relevantné zohľadnenie tieto faktory. Podľa našich poznatkov sa tieto skutočnosti ešte vôbec nepreskúmali a je naliehavá potreba napraviť tento nedostatok. Na záver chcem odporučiť čo najkonkrétnejšie prepracovanie e, smernice o letnom čase z ekonomických dôvodov. Avšak musí sa vychádzať iba z vedeckých e, poznatkov doposiaľ. Podľa nášho názoru nie sú k dispozícii dostatočné vedecké poznatky, ktoré by jednoznačne e, svedčili o prospešnosti tohto letného času v praxi. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem vám. A teraz je čas na otázky pre našich posledných rečníkov. Pán Royal, prosím. Ďakujem. Ja sa chcem poďakovať za tieto informácie. E, boli dôležité, pretože sa tu spomenul začiatok, príčina a odôvodnenie celého tohto procesu zavádzania letného času. Bolo to v časoch krízy, keď sa hovorilo, že musíme šetriť energiou. Isté, že to chápem, ale keď po istom čase sa ukázalo a dnes sa opäť potvrdzuje, že tieto úspory energie sa neprejavujú v praxi. A som vám ďačný za to, že Ehm, ste povedali, že dokonca e, sa to môže e, práve dosiahnuť tieto úspory inými technickými možnosťami. Podľa mňa teda vôbec nie je už e, odôvodnené vôbec zavádzanie tohto letného času. Teda dá sa spochybniť, či ten prieskum z roku 2007, ktorý vykonala komisia, veď tam predsa išla aj o povinnosť preskúmania následného Komisia na to najskôr nechcela pristúpiť, napokon bola nútená a tam sa uvádza, vy ste spomenuli niekoľko príkladov z tejto štúdie, myslím si, že to platí vlastne pre všetky krajiny. Už vtedy sa ukázalo, že v žiadnej krajine neboli eh, výrazné úspory eh, žiadny členský štát ani Európska komisia nemali však chuť eh, opäť začať celý proces a celú vec meniť. A preto sa chcem opýtať ešte raz, ak dovolíte. Opierali ste sa do veľkej miery o nemecké čísla, pretože to je vo vašej um, pravomoci, ale informácie od komisie z roku 2007 predsa taktiež potvrdzujú, že e, čísla za Nemecko nie sú nejako výrazne odlišné od iných štátov. Aj v iných štátoch je to podobné. A napokon aj informácie z USA dokazujú, že aj tam nie je situácia nejako výrazne odlišná. Ja si myslím, že už nepotrebujeme žiadne ďalšie dôkazy, že e, teda zmena času a presun na letný čas e, je v podstate jeden veľký nezmysel. Pani Niebler. Äh, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi referentovi, pánovi Poderlichovi za jeho prezentáciu. Zdieľam to, čo povedal pán Royl. Výhoda zmeny času a dôvod, prečo sa svojho času táto smernica schválila, tak to bolo dôsledkom energetickej krízy. Išlo to, aby sa ušetrila energia, ale ako sa ukázalo, k takýmto úsporám nedošlo a teda nie je dôvod, aby sme na tejto smernici trvali a potom by sme mali zvorazniť aj tie negatívne dopady, ktoré to má a ktoré tu padli aj v iných komentároch, biorytmus, biologické hodiny a tak ďalej a tak ďalej. To teda znamená, že ja už nemám žiadnu ďalšiu otázku. Neviem, kto by mi mohol povedať, koľko zmena času stojí v celej Európe. Aj to sú náklady, čo to vlastne v celosvetovom meradle stojí, že sa musí všetko prepnúť, zmeniť na ten nový čas. To by ma zaujímalo, tieto údaje. Teraz sa snažíme predovšetkým šetriť a aj tieto náklady na zmenu času. To by bolo dobré zistiť a tiež by bolo dobré, aby sme sa po tomto vypočutí dohodli, ako budeme pokračovať. Mali by sme sa dohodnúť s koordinátormi, či poveríme našu jednotku pre odhad dopadov, aby zostavila nejakú ďalšiu vedeckú štúdiu, a či to bude žiadosť z parlamentu, alebo či sa urobí aj správa z vlastnej iniciatívy, ale bola by som za to veľmi vďačná, pretože si myslím, že dnešná diskusia ukázala, že je to veľmi kritická záležitosť. De facto som tu nepočula nikoho, kto by bol za zmenu času. Vlastne všetci potrebovali, povedali, že je potrebné to riešiť a preto vás poprosím, aby sme využili túto iniciatívu a aby sa táto téma jednoducho nezapadla. Chceli by ste na to zareagovať? Veľmi stručne ďakujem a budem po nemecky hovoriť. Um, keďže otázky boli položené po nemecky, keď sa pozrieme na správu komisie, um, myslím, že to je jednoznačné um, z nášho pohľadu. Um, nepodarilo sa dokázať žiadne výrazné pozitívne dopady. Rozhodne platí, že energetické úspory sa neprejavili v očakávanej miere vzhľadom na technologický pokrok e, vedy e, by bolo vhodnejšie preskúmať to systematickejšie. Doposiaľ totiž neprebehli žiadne systematické um, prieskumy. Podľa mňa bolo zaujímavé um, zohľadniť aj fotovoltaické aspekty do týchto uh, štúdií. Keby sa toto podarilo zmerať v celej EÚ. správa e, komisie e, sa končí pozitívnym prístupom. E, hovorí sa tam o tom, že 57-percentná spokojnosť a prospešnosť tohto opatrenia podľa môjho názoru nie je dostatočne vedecky podložené toto tvrdenie a nie je teda pravdivé tvrdiť, že sa úspory prejavili v praxi výrazne. Ďakujem pekne ešte predtým, ako uzavrieme toto vypočutie a predtým, ako sa poďakujeme všetkým hosťom ešte tu máme jedného hostia a síce zastupcu Českého senátu, pana Šilara, ktorý je autorom štúdie iba za jeden čas. Pán Šiler by chcel predniesť niekoľko slov, ak dovolíte, nech sa páči, máte slovo. Promluvte. Pán Šiler, máte slovo. Vážené dámy, vážení páni, ďakujem za to, že som dostal slovo a Ďakujem aj za to, že som mohol byť prítomný na tejto rozprave. Ďakujem e, svojmu priateľovi Pavlovi Svobodovi aj kolegyni Šojdrovej, ktorý, ma, e, ktorí mi tu v Európskom parlamente pomáhajú. Ja sa zaoberám už e, dlhú dobu touto problematikou a chcem k tomu povedať len niekoľko poznámok. Historicky vzaté, tento problém vznikol už pred minulom storočí v Amerike. Benjamin Franklin zaviedol letný čas preto, aby sa ušetrilo na e, fakliach, e, ktorými sa vtedy svietilo. No a potom zaviedli letný čas Francúzi a Nemci za prvej svetovej vojny aby sa mohlo dlhšie bojovať. No a potom to isté sa zaviedlo v 40. rokoch, to bol Hitler v Nemecku a v celej Európe, pravdepodobne určite zo tých istých dôvodov. E, v terajšom Československu potom e, zaviedli letný čas naši súdruhovia a v roku 79 práve e, pre úsporu energie. K tomu chcem však ešte povedať veľmi dôležitú vec. Je to ľudský zásah do e, prírodzeného prírodného e, priebehu a behu nášho sveta. Ja si myslím, že je to proti prírode, lebo človek vo svojej píche sa stavia proti e, behu slnka a riadeniu behu planéty. A pokiaľ ide o zdravotné problémy, chcel by som veľmi poďakovať pani profesorke Merov, lebo podobné výsledky a možno ešte podrobnejšie má aj naša česká e, profesorka e, Ilnerová, ktorá sa touto problematikou zaoberá a ja jej výsledky často používam. A povedal by som, že vzhľadom na to, že to nikomu neprospieva, ale naopak to zhruba asi 20% populácie vadí, tak sa domnievam, že to je e, najpadnejší dôvod na to, aby sme sa s touto hlúposťou vyrovnali aj na úrovni Európskej komisie. Len pripomeniem jeden prípad práve z tých, e, ktorý sa týka tých, ktorí sa nemôžu ozvať. Naši e, kolegovia, ktorí povedal ktorí e, trpia Downovým syndromom, tak e, to e, skutočne sú ľudia, ktorí na to potrebujú oveľa naši blížni, ktorí sú chorí, potrebujú takýto dlhý čas a ktorým vadí takýto, takýto ľudský vymysel, tak keď to znášajú takto zle, tak si myslím, že je to dôvod na to, aby sa to riešilo aj na úrovni Európskej komisie. Ďakujem vám za podporu. My uh, v Česku budeme o to e, intenzívnejšie bojovať za toto a dúfam, že sa mi podarí prinútiť našu vládu, aby dala podnet na zrušenie striedania zimného a letného času. Ďakujem vám, veľmi sa teším. Ďakujem, pán profesor, máte slovo. Ja by som chcel, e, e, pani profesorka, máte slovo, Benjamin Eh, Franklin bol eh, eh, skutočne rané vtáča, musím povedať. Ospravedlňujem sa teda za to svojim krajanom, keď to takto poviem. Dobre, ďakujem. Ja si myslím, že je čas, aby sme poďakovali všetkým steným rečníkom, ktorí tu dnes s nami boli a venovali svoj čas tomu, aby nás informovali. Chcem poďakovať takisto aj všetkým poslancom, nielen za to, že prišli, ale aj za to, že podporili mňa pri Mm, organizovaní tohto vypočutia, pretože na samom začiatku, keď som prišiel s takou myšlienkou zorganizovať takéto spoločné vypočutie, nie všetci boli, ako to povedať, no, optimistickí, pokiaľ ide o e, túto, e, tento nápad, e, aby som to povedal veľmi diplomaticky. Myslím, že sme sa dozvedeli veľa od rečníkov, ktorí tu prehovorili a mm, potrebujeme myslím, že e, posunúť ďalej e, túto zákonnú úpravu. No a e, o tom, ako postupovať ďalej, sme diskutovali dnes do poludnia na stretnutí koordinátorov výboru pre správne veci a v tejto chvíli sme dospeli k názoru, že vznesenie ústnej otázky na komisiu na ďalšom plenárnom zasadnutí by mohol byť jeden zo spôsobov, ako povedzme, urýchliť e, celý proces. Ale samozrejme, e, pani Nibler má pravdu, že správa z vlastnej iniciatívy je takisto možnosťou do budúcnosti. Ďakujem vám veľmi za účasť na tomto vypočutí a týmto ho končím.